3,6%, čo je oveľa viac ako pôvodný cieľ 26%. E, niekto, zazneli tu hlasy, že e, nepozeráme sa na regionálne pokrytie. E, sa musíme povedať, že nepozeráme a nemáme národné kvóty, avšak regionálny aspekt bereme do úvahy. Napríklad FC poukazuje na to, že regionálne zastúpenie stúpa a podiel Nemecka, Francúzska a Talianska sa znížil z 55% z oktobra 2016 na 40% v roku 2018. V skutku, ak by sme to mali merať podielom HDP, ktoré prezentuje oveľa lepší ukazovateľ, to číslo je oveľa lepšie. Napríklad je to Grécko, Estonsko, Portugalsko, Bulharsko a e, Litva E, ktorí sú medzi piatimi e, najvýznamnejšími príjimateľmi pomoci. A to, je, e, to si myslím, že je veľmi dobrý výsledok. Dámy a páni, uzatvorím s tým, že Európska banka si plní svoje ciele samozrejme v kombinácii so svojou finančnou silou a Junckerovým plánom sa snažíme vykonávať naše aktivity tak v Európskej únii, ako aj mimo, mimo nej a samozrejme hajíme aj národné záujmy a sme veľmi dobrým príkladom Európy v akcii a samozrejme aj podporou európskych inštitúcií. Ako banka vás môžem ubezpečiť, že budeme naďalej mobilizovať investície v prostredí celej Európskej únie a budeme sa snažiť o štruktúrálne investície a vyrovnávanie kohezných problémov eh, v Európe, zvlášť keď hovoríme o úlohe Európe vo svete, ktorý sa tak prudko mení. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pán prezident banky Hoyer. Ďalším rečníkom je komisárka Katajnen. Nech sa páči. V prvom rade by som sa chcel poďakovať pánovi Georgimu Pirinskému a ako aj ďalším poslancom, ktorí sa podpísali po túto prácu. Je to veľmi dobrá správa. Všetci vieme, že Európska investičná banka je nevyhnutým partnerom na financovanie infraštruktúry, ale samozrejme aj malé a stredné podniky, inovácie v rozličných regiónoch eh, Európy, samozrejme udržateľnú dopravu, klimatické kroky, eh, investície do umelej inteligencie. Komisia naozaj podporuje ambiciózne stratégie v oblasti klimatických zmien banky, ktoré sú v súlade s cieľmi Parížskej dohody. Zvýšené investície zvlášť do obnoviteľných zdrojov energie a do obehového hospodárstva sa sústreďujú eh, na, na to, aby dopady boli významné pri dosahovaní týchto cieľov a samozrejme poskytuje financovanie aj spoločnosťam, ktoré fungujú v relatívne nových oblastiach, ako napríklad v oblastiach umelej inteligencie a obehového hospodárstva. Sú to veľmi potrebné investície a banka ukazuje na to, ako e, tieto investície e, sú dobre nastavené na paletu služieb, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu. Takže banka naďalej e, pripravuje produkty, ktoré sú vhodné práve na ten účel, na ktorý sú určené. Samozrejme, v kontexte Brexitu vítame aj snahy eh, banky eh, pri dosahovaní eh, ich finančných cieľov, ktoré neostali a neboli negatívne ovplyvnené Brexitom. A samozrejme, ako sme hovorili už pri predchádzajúcom eh, bode, eh, Komisia a Európska investičná banka hľadajú riešenie na to, aby sme zabezpečili dobrú predpovedateľnosť fungovania Európskej investičnej banky po roku 2020. Samozrejme, Európska investičná banka bude aj naďalej hľadať veľmi dôležitú úlohu eh, pri obhajovaní našich záujmov a naplňaní programu 2030. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár Katajnen. Teraz má slovo pán Dartmouth. Ďakujem veľmi pekne, aby som citoval známu hru Julius Caesar zo Shakespearea. Prišiel som na to, aby som ocenil manažment Európskej investičnej banky a nepochoval ich. Európska investičná banka má komerčnú prax a jej výsledky sú veľmi impresívne. Ako dôsledok e- Európska investičná banka má veľmi dobrú súvahu, dokonca väčšiu ako Deutsche Bank. Deutsche Bank, e, e, britská vláda má 16-percentný majetkový podiel a, a ten má hodnotu 39 miliárd eur. Chceme, aby táto hodnota ostala zachovaná. Je preto veľmi dôležité, aby E, sa banka pridržala e, zdravým komerčným e, princípom a aby tieto neboli narúšené politickými imperatívmi. A samozrejme, banka musí odolávať aj snahám politizovať princípy požičiavať, zvlášť keď takéto žiadosti prichádzajú zo strany zelených a môžu nás všetkých zdržiavať. Ďakujem veľmi pekne. Kiitokset Dartmouth. Ďakujem veľmi pekne, pán Dartmouth. Ďalším rečníkom za EPP pán Deutsch. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pán prezident, pán komisár, vážení kolegovia. Chcel by som pogratulovať pánovi Pirinskému za veľmi vysokokvalitnú správu. Veľmi dobre zhrňa jednotlivé body, ako to už povedal aj Európsky eh, parlament, eh, náš ťah voči Európskej investičnej banke a musíme sa zamyslieť nad kritikou, ktoré sú obsiahnuté v správe Európskeho dvora auditorov. Existujú určité problémy, aj sú tu určité záležitosti, ktoré chýbajú, ako správa hovorí, avšak Európska investičná banka funguje dobre a funguje tak, ako by fungovať mala. Chcel by som však poukázať na dve záležitosti. Európska investičná banka je bankou. Sú tu problémy s pôžičkami v Európskej únii. Tieto problémy avšak najväčšími E, príjimateľmi sú stále pôvodní 15 členovia spred rozšírenia v roku 2004. Je preto nesmierne dôležité, aby bolo tieto pôžičko k dispozícii ostatným, ako na Západnom Balkáne. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom pani Ayala Sander. Ďakujem pekne. Vítame tu pána Katajnera, pána Hojera a ďakujem, že tu ste s nami a ďakujem pekne, a gratulujem aj kolegovi Pirinskému, pretože v tejto správe hovorí e, veľmi rozumne na základe svojich skúseností o, o týchto témach, o aktivitách E, e B a zohľadňuje mm, aj to, že e, samozrejme aj dvor auditorov môže auditovať aj tieto, e, tieto aktivity. E, čiže e, ten, ten teritoriálny dopad, pán Hojer tu hovorí, že roku 2018 bude predstavovať pokrok oproti roku 2017. A sa tam spomínajú konkrétne krajiny, ktoré budú spadať pod tieto aktivity. Som sa iba spýtať, že to sú teda krajiny tie piaté, sú všetky na piatom mieste, alebo ako je to myslené, lebo sú tam spomínané e, viacere. E, čiže všetky na piatom mieste? Potom ten migračný jav, opäť máme tu problémy, že v Afrike, ako ste povedali, a už ani nehovorím v Blízkom východe, ale najmä v Afrike, máme situácie, keď tie kredity, mikrokredity, tie mikropodniky Eh, proste vaša banka eh, podpísala eh, viaceré zmluvy a to je fajn, ale keď sa potom pozrieme na tú implementáciu, tak vidíme, že väčšina z nich má nulové plnenie a to je pre nás veľký problém, pretože nejakým spôsobom musíme dosiahnuť to, aby EIB bola bankou aj pre rozvojové politiky našich hlavných partnerov. Po tretie, inovácie Opäť tu mám situáciu, kde startupy po nás chcú financie a nakoniec tie peniaze idú do USA. Prečo? A potom, prepačte ešte pani e, predsedajúca, prekvapená som, že tu e, nemerajú tie e, počty pracovných pozícií, ktoré tieto projekty vytvárajú. Nie je tam žiadna, žiadna nejaký vzorec, žiadna rovnica, ktorá by to vyjadrila, koľko pracovných pozícií takto vzniklo. Ja si myslím, že by to mala EIB nejakým spôsobom rátať a uvádzať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a prosím, držte sa rečníckého času, ktorý vám bol vymedzený za e- frakciu EKR pán Čarnecký. Nech si jednu minútu, nech sa páči. Pani predsedníčka, pán prezident Hoyer, pán komisár, pán premiér Katajnen. EIB je príjemcom našich politik, nie ich tvorcom. No a čo sa týka klimatických záležitostí, tak politiku stanovujú členské krajiny je potrebné povedať, že Európska investičná banka má tiež vlastné politiky. Ale na základe týchto politík plní úlohy aj ďalších legislatívcov, ako je pán Juncker. A to sú samozrejme dve rôzne veci. Chcel by som Upozorní na dve veci, a to dôrazným spôsobom. Výzva, aby Európska investičná banka sa súčasňovala projektov, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu, je kontroverzné, pretože v klimatických otázkach tam to nie je dosť dobre možné. Takže ďakujem a ďakujem veľmi pekne. Teraz za skupinu ALDE pán Ali, dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pani predsednička, pán komisár Katanin, pán Hojer, milí kolegovia, pán správodajca. V prvom rade chcem zablážať správodajcovi k správe. Úlohou banky je za, e, e, podporovať strategické investície, vytváranie e, dobrých pracovných miest, udržateľný rozvoj a tak ďalej. V roku 2015 a 2016 dostali 255 miliard investícií. To zvýšilo 4 HDP a vytvorilo množstvo pracovných miest. V roku 2017 banka dosiahla svoje ciele v súlade so svojimi cieľmi a svoj prevádzkový plán. 90 zo 70 miliard eur sa e, investovalo v EÚ v štyroch strategických oblastiach. Inovácia, zručnosti, infraštruktúra, environmentálne projekty, ako aj e, malé a stredné podniky. Investície boli v súlade s úlohou, ktorú majú, má E, takto, tieto odvetvia v ekonomike EÚ. Sme spokojní so závermi auditu a to, že správna rada predniesla správu, ktorá ukazuje správne a reálne fungovanie banky Banka venuje a musí venovať lepšiu pozornosť stredno- a dlhodobým dôsledkom svojich politik, aby sme urýchlili obnovu ekonomiky v EÚ a aby geografické oblasti tiež dosiahli musíme mobilizovať investície, tak ako sa to stalo v roku 2017 a EFSI takto dosiahne svoj cieľ. Musíme zabrať niektorým geografickým nerovnováham. Vidíme zlepšenie v transparentnosti, pretože rozhodnutia výboru FC sa zverejňujú, ako aj rozhodnutia riadiaceho výboru. Ďakujem. Kiitos edustaja Ali. Sitten eh, vihreiden ja Euroopan vapaa-allianssiryhmä. Ďakujem veľmi pekne a ďalším rečníkom je pán, pán Tarant. Nech sa páči, 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne. Ja nebudem eh, posudzovať eh, to porovnanie pána Darmusa, ktorý sa lepšie vyzna v činnosti EIB alebo Nemeckej banky. Chcem povedať, že som rád, že neporovnávame EIB s bankou, ktorá je veľmi dubiozná. A predsa by sme radi videli, napriek tomu, že to odmietate, pán Hoyer, čo povedal e, Olaf k vašim vzťahom s Volkswagenom. Myslím si, že transparentnosť by vám ani nám neublížila. Na záver chcem povedať, že tá investícia, investícia je veľká slubná politika a aj pán Čarnecký hovoril, že by si želal vaše investície do uholného priemyslu v Polsku, mali by sme ho podporiť tým, že nebudete investovať do zdrojov energie, ktoré nie sú obnoviteľné. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Tarant. A teraz za GUE pán Flanagan táto správa až na niekoľko výhrad je niečo, čo môžem podporiť. Gratulujem Veľmi dobre je EIB podpísaná ako jeden z úspechov EÚ. Je dobre vidieť investície, ktoré rastú do malých a stredných podnikov a v oblasti, ktoré zanedbávajú konvenčné krajiny v celej EÚ, nielen u mňa doma. Často hovorím s voličmi o tom, ako ťažko dostanú e, sa dostanú k peniazom malé a stredné podniky, aj tie najlepšie z e MSP, Každá banka, ktorá žije z peňazí ľudí, musí byť e, vzdelávaná v tom, že má zodpovednosť za tento sektor. Samozrejme by sme takéto injekcie nepotrebovali, keby tam neboli iné inštitúcie, ako je napríklad ECB, strana 96 zo správy z roku 2017, o ktorej sme včera hovorili, uvádza zníženie EBRD, ktoré eh, poskytla v roku 2017 ústredná banka Írska, znamená krok smerom potrebnej disponibility týchto prostriedkov. Ďalšie uvoľnenie by zmiernilo finančné obavy. Preložím to. Vidíme, že v roku 2017 Ústredná banka Írska zničila ďalších 4 miliardy a je to výsledkom bailoutu e, systémových baniek, ktoré sa neskôr stali ABRC through blackmail and threats. Ireland has already Írsko už e, odstránilo e, e, zlé požičky vo sume niekoľkých miliard a to sa dokadlo, dosiahlo rôznymi presunmi napriek protestu írskej vlády. Gratulujem pánovi Pirinskému k jeho správe a EIB k jej činnosti. Bolo by veľmi dobre, keby aj ECB postupovala v tomto duchu. Ďakujem veľmi pekne, pán Flanagan. A teraz za ENF pán Anemans. Jedna minúta. Vidíme, že EIB má odporúčania, ako rozšíriť ich investície do zelených investícií i keď sú už 25 nad cieľom, ktorý mali určený. Komisia ani nedokáže dosiahnuť svoj skromný cieľ 20 EIB bude investovať viac do zaostávajúcich oblastí, kde je chudobná infraštruktúra, zlá infraštruktúra a nie sú tam spolahlivé inštitúcie. Ale to nie je úloha EIB. Ona má pracovať v trhovom kontexte a využívať piliere MSP, infraštruktúra, doprava a podobne. EIB musí zostať bankou s bankovými produktami a projektami a nie politickým nástrojom a preto budne, sa zdržím hlasovania. A teraz dávam slovo pani Gresle. Nech sa páči. Ďakujem. Pán pod, predseda, pán prezident Hojer, kolegyne, kolegovia. My sa tešíme, že ste tu medzi nami a pokúsim sa aj hovoriť k téme. My vieme, čo máme vo vás. Dosiahli ste veľký pokrok v spravovaní banky, za to vám ďakujeme. Ale napriek tomu máme ešte niekoľko návrhov v tom, čo nám chýba je to vysoká miera transparentnosti a skutočné skladanie účtov pri činnosti EIB aj voči nám. A pokúsim sa nájsť aj vhodný čas vo výbore, preto aby mohlo EIB prísť. Transparentnosť by sa mohla zlepšiť aj pri riadiacich grémiach, ako aj na operatívnej úrovni. Máme pocit, že EIB si, e, sa prezentuje najmä v lesklých bružúrach a tak si považuje to, to považuje za splnenie svojej povinnosti zodpovednosti ale vy by ste nás mohli aj zaťažovať tým, aké máte náklady na správu, koľko sa jednotlivé postupy a môžete nás zaťažovať aj tým, že budete nám ukazovať monitorovanie projektov, ktoré financujete po 7 rokoch. Bolo by fajn, keby sme to mali. Bolo by dobre, keby sme vedeli, koľko súkromných prostriedkov je v projektoch EIB, lebo máme často pocit, že verejné banky len príjmajú prostriedky. Takže vidíme tu priestor a myslím si, že bolo dobre, keby banka viac podporovala žena. Je to fajn, že ste obkolesení s siedmimi mužmi, ale možno, že by sa našlo miesto aj pre ženu. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste tu. Ďakujem veľmi pekne, pán. Pani Gresla, ďalšou rečničkou je pán Liberacký, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pán komisár, pán prezident Hoyer. Nebudem sa pýtať na ženy. Začneme bankovníctvom. Máme k dispozícii kvalitnú správu, ako aj dobrého spravodajcu pána Pirinského. No a ten obraz, ktorý tu načetol, je obrazkom zdravej inštitúcie, ktorá je orientovaná na výkon. A sústreďujete sa na naplnenie cieľov Európskej únie, no ale zároveň plníte funkciu investičnej banky, ktorá funguje dobre. Čiže investičná banka. No a to je to podstatné. Som veľmi spokojný s tým, že Európska investičná banka podopiera hospodársky rozvoj a rast. A očakávame, že po zlúčení prostriedkov Európskej investičnej banky a EFSI môžu, ktoré môžu priťahovať aj súkromné investície, to môže viesť k tomu, že naše invest, naša investičná odolnosť ako Európskej únie bude ďalej rásť. Som veľmi rád, že v roku 2017 došlo e, k nápravy geografických nerovností. Čo sa týka poradenstva a konzultácií, tam mm, by azda bolo dobré zamerať sa na možnosť umenia využívať dostupných nástrojov, zvlášť v zemiach, kde toto zatiaľ nie je veľmi dobre rozšírené. Ďakujem, pán Liberacký. Ďalším rečníkom je pán Notis Marias. Jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán prezident Hoyer. Mlčať je zlato, tak hovorí príslovie. Nepovedali ste nič o Fraporte a pýtal som sa o zahraničných investoroch, ktoré potrebujú mať dostatok vlastných prostriedkov a nielen využívať investície, aby sa zmocňovali majetku. Atenské medzinárodné nemoc, letisko, tam investori dostali 250 miliónov z etapu, čiže od vás na 20 rokov tak dostal 5 milióna Nadnárodným spoločnosťam, ako bolo BP, napríklad komisár Katajnen vás chránil, pretože peniaze, ktoré idú malým a stredným podnikom, sú v podstate iba odrobinky. A samozrejme, toto sa týka aj Grécka. Máme tu 280 miliónov Fraportu, e, ďalších 180 Kozmo e, tomu, ktorý je krytý e, nemeckou Deutsche Bank a samozrejme ďalšie peniaze, 700 e, miliónov eur z FC e, ide pre tak a preto sa Grécku darí, pretože peniaze síce e, prišli, ale v rukách medzinárodných spoločnostiach. Tak si naleme čistého vína. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pán Van Nistelrooy. Pani predsedajúca, pán Hojer, pán komisár, niekoľko pripomienok z oblasti regionálnej politiky, pretože sedím v takom výboru. Pán Hojer už uviedol, že je potrebné dosiahnuť rovnováhu v Európe po kríze a to hovorím o v roku 2017 a túto úlohu musíme stále plniť je veľmi dobré, že táto správa pána Pirinského dobre menuje teritoriálny rozmer. Je to rozhodujúce pre Európu. Po druhé, vaša poradná úloha. Včera sme hovorili o investiu, to má tá nová pomoc, ktorá tu vznikne a tam musíme sa ešte viac orientovať. Program Jaspers pre regióny. Chcem povedať, že je to troška zadrhnuté. My tam dávame peniaze aj poradcov, ktorí sú k dispozícii, ale vidíme, že to nie je až také efektívne, ako to bolo na začiatku. Myslím si, že tu by sme mohli veci zlepšiť a zrychliť. A po tretie, tá menej invest, e, exkluzívna pozícia v InvestNEU. Je to aj dobré, ak sa naučíte spolupracovať s inými parlamentmi partnermi. Jedna plus jedna môžeme byť niekedy aj tri. Vy čakáte na iniciatívy zo spodu. Včera komisári povedali, že uh, si musí byť aktívnejšie Takže ja chcem vedieť niečo viac o Jaspersovi, ale aj o tom, ako bude vaša zmenená vaša úloha pri poradenstve. Pani Gresle má pravdu, že pokiaľ ide o spravovanie, to je naozaj vaša úloha. Ďakujeme veľmi pekne, pán Nistelrooy. Teraz pán Kelly, nech sa páči. Pán Hujer, nevidíme vás často. Samozrejme, je veľmi dobré, že vás tu dnes vidíme a že vás si môžeme vypočuť a hovoriť a diskutovať s vami. Samozrejme, predovšetkým by som vám chcel vyjadriť kompliment za dobrú prácu, ktorá Európska investičná banka odviedla e, pri raste a pri e, prosperite. Preinvestovala viac ako 1 bilión eur v jednotlivých krajinách a za ostatné krajiny investície sú veľmi významné. A takisto si myslím, že ste otvorili e, banku a jej pobočku e, v Dubline. A chcel by som aj vašemu človeku v Dubline vysloviť e, kompliment. A samozrejme aj komisárovi Katajnenu ktorý sa zúčastnil na niektorých seminároch, ktoré sa týkali EFSI práve v mojom volebnom obvode. A som veľmi rád, e, že ako spravodajca za výbor pre priemysel e, krajina môže vďaka vám investovať v rámci Európskej únie. A samozrejme vďaka aj za podporu pri malých a stredných podnikoch. Samozrejme spravodajca počiarkuje, že Európska investičná banka by mala mať oveľa väčšie poradenské kapacity. Takže ďakujem veľmi pekne a zároveň dúfam, že členské štáty preukážu dostatočnú e, solidaritu a e, veľkorysosť po odchode Spojeného kráľovstva. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Kelly. Teraz prechádzame na spontánnu časť rozpravy. Pán Zdrojevský, jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Štyri hlavné body. Poprvé, vyzerá to tak, že FC sa osvečuje. To je dobré. Vyzerá to teda v poriadku. Avšak vyzerá to aj tak, že tá línia, ktorá bola navrhnutá na tento projekt, bola až príliš optimistická. Na jednej strane je dobré, že geografické nerovnováhy slabnú, ale slabnú pomaly. Je preto veľmi dôležité, aby sme e, zdôrazňovali kozmické technológie, a to dynamickejšie ako predtým. Čo je dôležité? Dôležité je plánovanie. Neverte to ako zlomyselnosť, je to skôr iba úvaha. Ale pán predseda, prekročil eh, sv, svoj eh, časový limit o 312 eh, a pán komisár Katajnen využil iba 69 Pre nás v Európskom parlamente je veľmi dôležité, aby sme boli disciplinovaní, ale aj precízni. Ďakujem veľmi pekne, pán Zdrojevský. Ďakujem veľmi pekne. Ešte Pán Polčák, jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúci, za, e, predsedajúca, za udelenie slova. Som si vedomý úlohy investičnej banky ktorá spočíva práve v investícii do strategických investícií, do udržateľného rastu a do posilnenia pracovných miest. Je to veľmi dôležité pre naše malé stredné podniky a pre regióny, ktoré sú znevýhodnené. A z tohto hľadiska by som aj ja chcel e, počerknúť hodnotu e, rovnováhy a územnej súdržnosti. A keď hovoríme o malých a stredných podnikoch, mali by sme si aj povedať pravdivo, že podľa tej výročnej správy 40 investícií Európskej investičnej banky išli išlo k malým a stredným podnikom. Takže myslím si, že v tomto ohľade bol tento cieľ naplnený. Avšak volal by som po predbežnej opatrnosti, ktoré sa týkajú pôžičiek, ktoré sú poskytované. Chápem, že je cieľom zvyšovať efektivitu eh, poskytnutých pôžičiek, avšak eh, v rámci volatilných finančných trhov je nesmierne dôležité, eh, volať po, po predbežnej opatrnosti, ktoré tu nebolo spomenuté ako kritérium. Ďakujem veľmi pekne, pán Polčák. A teraz dávam slovo komisárovi Katajnenovi. Pán prezident, pani predsednička, pán prezident, chcem oceniť prácu pána poslanca Kellyho v jeho volebnom okrsku. Ja viem, že nie je jediný, ktorý tak robil, ale chcel som na to poukázať ako napríklad, to je presne to, čo potrebujeme, potrebujeme povedať našim občanom, firmám, čo je k dispozícii, ako im môže Európska investičná banka ponúknuť, čo im si môže ponúknuť, pretože inak riskujeme, že ľudia nevidia, čo je k dispozícii. Európske inštitúcie a aj naše finančné nástroje nie sú veľmi jednoduché na pochopenie, nie sú rovnako ľahké ako bežná požička z miestnej banky. Preto musíme šíriť informácie, pretože niektor- dôvod, že niektoré štáty či regióny mali väčší osoch ako druhé z OVSI je preto, že mali buď aktívnych politikov alebo verejné orgány, ktoré vysvetľovali občanom a firmám, čo je k dispozícii. Po druhé, sa chcem poďakovať poslancom, za výraznú, civilizovanú, koncenzuálnu diskusiu k tejto téme. To je dobrý základ na pokračovanie v spolupráci. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Katajnen. Pán komisár Katajnen. A teraz dávam slovo pánu prezidentovi Hojerovi. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička mám takú dilemu. Najprv ste ma e, kritizovali, že som prekročil čas a teraz mám 20 otázok, ktoré chcú presné odpovede, ale ja nemám ako. Ale odpoviem, že dostanete odpovede čo najskôr primeraným spôsobom. Niekoľko všeobecných poznámok. Otázka regionálnej distribúcie mi už začína e, hrísť nervy, pretože si myslím, že každý má pocit, že jeho domovina má o jedno promile menej ako suseda a ten sa už potom sťažuje na regionálnu distribúciu. Povedal som vám, kto vyzerá s FC projektami. Všetky projekty EIB vychádzame z GD, HDP pri pôžičkách a tu vidíme, že Grecko je prvé, Cyprus druhá, Portugalsko 3, Chorvátsko 4, Polsko 5. To je zle? Myslím si, že to je presne tá priorita, ktorú od nás očakávate. Takže si myslím, že naozaj tu dosahujeme pokrok. Po druhé, je tu to slovo infraštruktúra. Povedali ste to viackrát. EÚ má významný problém s infraštruktúrou, kvalitou infraštruktúry. Neinvestujeme dosť do udržiavania našej infraštruktúry. To vedie k štruktúrálnej degradácii našej infraštruktúry. To musíme riešiť. Je oveľa príťažlivejšie budovať nové veci, než udržiavať staré. Ale musíme to riešiť potom tu bola veľmi zaujímavá otázka k startupom. Tu máme vážny problém v e, Európe s financovaním celkové a startupmi konkrétne. 75 e, financovanie je cez banky. A to je v Amerike presne naopak. Preto často inteligentní vynálezci vymyslia niečo nové, otvoria trh prídu s novým výrobkom, potom sú veľmi úspešní v startupe, ale financovanie rastu nemáme dosť nástrojov. Ja by som bol rád, keby IEB sa mohlo ďalej rozvíjať v tejto oblasti. Lebo ma boli, keď vidím najslubnejšie produkty, ako odchádzajú z Európy a ďalej sa rozvíjajú s veľkými peniazmi na iných kontinentoch. E, zamestnávateľský <coughs> zamestnanecký účinok našich investícií sme presne merali, mám údaje k tomu. V roku 2018 napríklad počet MSP 285 tisíc a zachovali sme 3,5 e, milióna pracovných miest alebo MSP. Tieto čísla musíme asi výraznejšie zverejňovať s väčšou hrdosťou financovanie, dlhodobé financovanie. Dámy a páni, niektorí z nás chcete, aby sme boli komerčnou bankou, niektorí chcú, aby sme boli politickým nástrojom. Sme oboje. Musíme v mnohých oblastiach fungovať ako komerčné banky, lebo refinancujeme na kapitálových trhoch. Musíme mať dôveru investorov, inak nám nedajú 60-70 miliard na rok, ktoré chceme ale na druhej strane slúžime verejnému cieľu. Naše ciele určujete vy a rada a komisia. A to znamená, že musíme fungovať súčasne ako verejná inštitúcia a plniť pritom komerčné podmienky na trhu. K transparentnosti, pani Gresle, zdieľam váš názor. Myslím, že dosahujeme pokrok, ale určite sa môžeme ešte zlepšiť ale je to ešte, sú tu ešte dve malé veci. Poprvé, prosím, pamätajte, že EIB je veľmi štíhla inštitúcia, veľmi štíhla inštitúcia. Máme 3500 zamestnancov v banke, zdá sa to veľa, ale robíme dvojnásobný objem Svetovej banky a 8 násobok Európskej banky pre rozvoj a obnovu Svetová banka má 80 tisíc, a aj, takže v porovnaní s tým sme štíhla inštitúcia. Niekedy nás kritizujete, že nemáme kancelári vo všetkých štátoch EÚ. Áno, nemáme, lebo sa snažíme byť čo najefektívnejší. To je naozaj vážne úsilie. Chceme byť viditeľní a dispozícii všade, ale to by stálo ďalšie peniaze ale teraz máme aj stratégiu znižovania nákladov a na záver pani Gresle k, rodu, k rodovému zastúpeniu. Moje dvere sú otvorené, tam bežite. Keď príde členský štát s novým návrhom pre management committee a navrhne dámu, tak to okamžite príjmem. Španielsko to spravilo, za to veľmi pekne ďakujem, ale určite by sme mohli mať viac dám. Ale to nie je našou úlohou, to nie je úlohou banky, to je v rukách členských štátov keď ide o náš špičkový riadiaci pracovnícky tím, tak vyvíjame úsilie. Mali sme predtým 18 a teraz máme 26 žien vo špičkových pozíciách. To sa ale iný úspech, chceme viac, ale úspech sa nedá dosiahnuť cez noc. Slubujem vám, že mám to na pamäti, na zreteli pri každom personálnom rozhodnutí pokiaľ nebudeme diskriminovať druhý rod. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, Ďakujem pekne. veľmi pekne, pán generálny riaditeľ. Ďakujem veľmi pekne, pán generálny riaditeľ. Neviem, či pán Zdrojevský chcel, aby ste hovorili menej. Možno, že chcela by e, komisár Katajnen hovoril viac. Sme veľmi radi, že ste tu. A teraz naši spravodajci, pán Pirinsky, keby ste povedali záverečné slovo. Pán Pirinsky, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým tým, čo pochválili správu. Chcem povedať, že je to správa celého výboru a za výbor by som sa povedal, že sa tešíme tomu, čo zdôraznil prezident Hoyer, to sú kroky, kroky smerom k väčšej transparentnosti, skladaniu účtov. Myslím si, že to je príklad užitočnosti takýchto typov diskusí a správ. Takže myslím si, že môžeme byť spokojní. Taktiež chcem sa vrátiť ku geografickému aspektu. Pán prezident nám povedal údaje, ktoré tiež ukazujú e, nárast uvedomenia si, potreby spravodlivého rozdeľovania, ale uznáte, že pomer 80 ku 10 nie je udržateľná rovnováha a tu je výzva, ktorú treba zvládnuť. A taktiež na záver by som chcel spomenúť, že tento typ diskusie, ktorý sme, ktorú sme mali, to, že pán prezident bol čo najotvorenejší a možno dokonca aj na konci troška vzrušený, ukazuje odhodlanie dosiahnuť ďalší pokrok. Ďakujem vám. Ďakujem veľmi pekne, pán Pirinsky. Týmto končím túto debatu a hlasovať sa bude zajtra. A teraz by som chcela urobiť oznámenie. Po konzultáciách s politickými skupinami predseda chce predložiť parlamentu tento návrh na zmenu programu. Vo štvrtok debata k situácii v Togo sa odloží na neskoršie e, rokovanie. Máte voči tomu namietky? Nie, zdá sa, že nie. Takže táto zmena je schválená. A teraz môžeme pokračovať s ďalším bodom. Teraz budeme pokračovať ďalším bodom. Je to správa pani Gatia Zabala Rubial a Petri Sarvamu o ochrane rozpočtu v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch. A teraz dáme slovo spravodajcom. Ako prvej pani Gadia Zabala Rubial. Máte 4 minúty. Ďakujem pekne. E, Novinár sa ma minule e, pýtal, či toto nariadenie je potrebné a ja som hovorila, že určite áno. Už sme hovorili e, počas tohto mandátu viacejkrát, pokiaľ ide o e, témy súvisiace s dodržiavaním alebo nedodržiavaním právneho štátu v členských štátoch EÚ. Tie postupy, ktoré máme momentálne, sú veľmi pomalé. Treba tieto hodnoty obhajovať aj ako členské štáty, aj ako občania Európa nie je a la carte, kde si môžete vyberať, e, že práva budete mať, ale povinnosti nie. Každý členský štát, ktorý e, členský štát, ktorý je členom EÚ, musí splňať prístupe aj neskôr isté e, požiadavky, či sú ekonomické, v oblasti súdnej, politickej a tak ďalej. Kto to nesplní prístupe, tak sa nedostane dnu. Ale potom, keď niektoré krajiny sú vnútri, tak e, čo, potom človek už si môže robiť, čo chce, tak by to nemalo byť samozrejme. E, treba e, tieto nedostatky potom prebežne opravovať e, a aj príjmať sankcie, ak je to potrebné. Ja by som uprednostnila priame sankcie, ale keď e, samozrejme v zmluve to uvedené nie je, komisia pripravila dobrý návrh, e, využil nástroj, ktorý má dispozícii, v tomto prípade to európsky rozpočet. Ale ako už som povedala aj na výbore pre rozpočet, myslím, že komisia zároveň nevyužila úplne skvelú príležitosť, pretože ak tieto dve myšlienky, ktoré som teraz spomenula, aby sme hali dokopy, dodržiavanie e, hodnot Európskej únie a zároveň aj ochrana rozpočtu, štátu, tak pokiaľ sa budeme mať iba právnemu štátu, to nestačí, pretože hodnoty, o ktorých hovoríme, tie sú uvedené v článku 2 zmluvy o EÚ. E, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, sloboda, demokracia, ľudské práva, rovnoprávna solidarita, mm, spravodlivosť e, a tak ďalej. To všetko je to tam všetko je v tom článku 2 uvedené, treba to obhajovať. Ale zároveň treba obhajovať a obrániť aj e, európsky rozpočet. A väčší útok na európsky e, rozpočet aj na hodnoty nie je ako e, sú tie všelijaké daňové podvody a neferová daňová súťaž. A preto si myslím, že toto je tiež istá hodnota, ktorú by sme mali overovať, kontrolovať, či sa dodržiava. A pokiaľ sa nedodržiava, tak prijímať sankcie. Nie je možné hovoriť o spravodlivosti, o solidarite, o rovnoprávnosti, pokiaľ e, pri daňovej nespravodlivosti sa tvárime, že ju nevidíme. E, pripravuje e, sa teda pozícia, teda pripravila sa pozícia parlamentu, pokiaľ ide nariadenie, takisto sme popri tom rokovali aj o troch hlavných bodoch. Poprvé ochrana konečných príjemcov. Chceli sme pokiaľ ide o tie sankcie cez európsky rozpočet, dosiahnuť taký postup, aby pokiaľ ide o tie mechanizmy, aby sme tam boli veľmi škrupulózni, aby tie sankcie naozaj išli voči tým, ktorí nedodržujú tieto veci a nie voči konečným príjemcom. A teda e, tie zmeny, ktoré tam boli, e, vytvorené aj s technickými službami komisie a preto sme si to veľmi presne zadefinovali tak, aby e, sme neubližovali konečným príjemcom. Potom je tam ten panel expertov. Príjmanie rozhodnutí na základe e, tohto e, nariadenia to bude veľmi citlivá téma. Európska komisia musí mať k dispozícii všetky informácie, ktoré sú možné, aby mohla prijať e, dobré rozhodnutie, objektívne rozhodnutie, ktoré nebude stranické. A teda to je ten panel expertov, ktorý môže konzult, s ktorým môže komisia konzultovať tieto záležitosti. A potom úloha Európskeho parlamentu tu. E, komisia to navrhla tak, že my budeme iba <laughs> pozorovateľ, ale to pre nás nie je akceptovateľné. My hovoríme aj o hodnotách, ale aj o rozpočte. Pokiaľ ide o rozpočet, my sme predsa rozpočtový orgán, podobne ako rada, čiže samozrejme musíme mať aj my e, hlasovanie a hlasovacie práva. A eh, aj predseda španielskej vlády eh, Sanchez eh, spomínal, že treba obhajovať hodnoty, kvôli ktorým je európsky projekt jediným projektom a to chcem mať zdôrazniť aj v tomto kontexte. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne ďalším rečníkom, pán Sarvama. Aj vy máte 4 minúty. Vážený komisár Oettinger, pani predsedajúca, demokracia nikdy nie je samonostná. To by sme mali mať na pamäti. Jednou z najkľúčovejších vecí, ak nie tá najkľúčovejšia vec na podporu demokracie v každom štáte je práve právny štát. Ako náhle je právny štát spochybnený, otvárame pandorinu skrinku. Pretože, moji vážení kolegovia, demokracia, nikdy nie je dokonalá. Demokracia prostredníctvom volieb môže vytvoriť lídrov a vlády, eh, ktorí by aj otvorili Pandorínu skrinku a nadejajú sa, že to, čo z nej vyjde, budú môcť kontrolovať eh, alebo považujú za vhodné ovplyvňovať médiá, aby novinári nekritizovali tých, ktorí vlastnia moc alebo sprísnia zákony, aby zhoršili život občianským organizáciám a ich aktivitám pri vyjadrovaní vlastného názoru. Tým, že tak robia, tieto vlády a ich predstavitelia podkopávajú právny štát, ktorý je základným stavebným kameňom demokracie. Bohužiaľ, kolegovia, toto je faktický popis toho, čo sa už teraz deje v Európskej únii. Takže pokiaľ chceme strážiť demokraciu ako takú, musíme strážiť právny štát. Bolo úplne zrejme už celé roky, že súčasné právne mechanizmy v Európskej únie neodradia vlády od takýchto snách. A práve preto máme pred nami tento návrh nariadenia. Potrebujeme mechanizmus, e, ktorý zavedie konkrétne následky pre tie členské štáty, ktorých sa to týka. A preto komisia múdro dodržalo uznesenie tohto parlamentu o spolurozhodovaní pri rozpočtových otázkach. Naša konečná správa, ako aj návrh komisie na ochranu finančných záujmov od strát spôsobených eh, nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu, Európska únia môže zaviesť potrebné opatrenia, ktoré budú zahrňať znižovanie alebo dokonca pozastavanie prístup k európskemu financovanie, ktoré je proporčné rozsahu a e, miere nedostatkov. Dovolte mi teraz povedať, že musíme v prvom rade chápať 5 vecí tejto, tohto návrhu. Právny základ tohto návrhu je finančnou nariadením, finančným nariadením. Nenachádza sa v článku 7. E, jedná sa o nakladanie s peniazmi daňových poplatníkov. Máme zákon, ktorý je rovnaký pre všetky členské štáty pretože právny štát môže byť ohrozený v každom jednom členskom štáte. Po tretie, chceme chrániť eh, konečných príjimateľov eh, európskych fondov, či sú to výskumníci, občianské organizácie. Tieto nesmú trpieť pri pozastavaní fondov. No a po štvrté, hovoríme o všeobecných nedostatkoch v oblasti právneho štátu. A mm, samozrejme, to samozrejme zahrňa, že tu musí byť jasné podkopanie právneho štátu, než sa príjmu takéto sankčné opatrenia. No a samozrejme, máme tu samozrejme aj nariadenie o presunu týchto prostriedkov do rozpočtovej rezervy. Som, budem rád, ak si všetci poslanci dobre túto správu prečítajú a keď tak urobia, myslím, že skonštatujete, že je vhodná vašej podpory a to nám dá veľmi silný mandát do trialógu, pretože nič nie je tak dôležité v súčasnej Európe ako právny štát. No a záverom mi dovolte poďakovať a oceniť e, spolu spravodajkyňu pani, pani Gardiu Zabal za výbornú pr- prácu v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Sarvama. A ďakujem aj za vašu prácu na výbore pán Sargentini. Pani Sargentini. Ďakujem, mám. Cítim sa poctená, že môj zelený kolega, že môžem zastúpiť svojho zeleného kolegu, ktorý je skutočným spravodajcom za Libe. Spolu s ním som presvedčená, že tento, toto stanovisko je potrebné. Potrebujeme nové nástroje v našej skrinke nástrojov, aby sme dosiahli naše ciele a aby sme chránili európskych občanov proti vládám, ktoré porušujú práva jednotlivcov. Z, e, do, e, európske peniaze dať do závislosti na dodržiavaní právneho štátu je práve taký nástroj, ktorý potrebujeme na to, aby sme mohli úniu dobre udržiavať. Ja vidím európske vlády, a tu samozrejme myslím na Maďarsko, vidím európske vlády, ktoré od, ktoré používajú staré nástroje, vracajú sa starým praktikám. To nemôžeme dovoliť. Preto Libe poukazuje na to, že potrebujeme zdôrazniť práva občanov. Práva občanov sú zakrenené v našej charte ľudských práv. Nie sú, sú, po, nie sú len nejakou súčasťou e, právneho štátu, nie sú samostatnou zárukou. Preto máme e, návrh aby ste podporili zmenu e, pozmeňujúci návrh 72. E, Potom je táto správa ešte lepšia. Ďakujem veľmi pekne pani z Argentíny. Pani z Argentíny. Ďakujem, že ste nám pripomenuli, že ide o prácu pána Derika Abras. A teraz dávam slovo pánu komisárovi Otingerovi. Ďakujem, pani predsednička. Dámy a páni poslankyňa a poslanci, Chcem sa poďakovať mene komisie za všetkých angažovaných poslancov, pani spravodajkyni Aider Gardia Zabal Rubial, pánovi Sarvama, ako aj vám, pani Sargentini, za veľmi vecný, odborný, dôsledný prístup a formulovanie a prácu s našim návrhom ktorý v zásade akceptujete, ale ďalej, ste ho chcete, ďalej ho chcete zlepšiť. Za to vám naozaj ďakujem a máte za to aj našu úctu. Ide o návrh nariadenia na ochranu rozpočtu únie ktorý by reagoval na nedostatky v dodržiavaní zásad právneho štátu. Išlo by o zásady, ktoré by sa premietli do budúceho, do najbližšieho rozpočtu a takto by sme do budúcnosti vyvinuli nástroje na to, aby sme Európu a jej rozpočet chránili pred zneužívaním, e, e, podvádzaním a aby sme takto chránili naše prostriedky a silná podpora parlamentu tu zohráva významnú úlohu. Mali by sme mať už vlastne takýto nástroj dávno. To, že ho teraz navrhujeme, je logický postup, pretože ak v rozpočtových programoch, kde podporujeme projekty, kde spracúvame, schvalujeme návrhy, roz, potom dáme peniaze. A ak tu máme spory s partnermi, s členmi, s členskými štátmi, regiónmi, komunami, a ak môžu takéto spory viesť súdnym konaniam, tak sa musíme v každom členskom štáte môcť spolahnúť na to, že súdy sú nezávislé, že slúžia právnemu štátu a že sú E, samostatné, že nepodliehajú príkazom a že zásady právneho štátu platia neobmedzenie. Už teraz musia členské štáty dokazovať, že ich predpisy a postupy na používanie európskych prostriedkov sú účinné a že poskytujú dostatočnú ochranu pred zneužitím alebo podvodom. Takže tento návrh len posilňuje naše nástroje, zvyšujeme našu autoritu ako Európska únia. Zatiaľ nemáme žiaden mechanizmus na ochranu peňazí našich občanov a daňových poplatníkov, ak v niektorom členskom štáte existujú nedostatky v oblasti právneho štátu. Aspekt ochrany finančných záujmov EÚ je, je pre mňa dôležitý Rozsah pôsobnosti nášho návrhu by sa mal zamerať na rovnováhu medzi ochranou rozpočtu EÚ a ďalšími e, mechanizmami EÚ, napríklad článok 7 našej zmluvy. Tu nejde o sankcie. Tu ide o ochranu európskych peňazí a hospodárnosť a správnosť čerpania rozpočtu na európskej úrovni. Navrhujeme transparentný, objektívny mechanizmus. Podľa tohto postupu by všetky opatrenia museli byť v primeranom pomere k druhu a závažnosti nedostatku v oblasti právneho štátu. To znamená e, skresanie prostriedkov alebo neposkytnutie prostriedkov musí byť vždy v pomere k tomu zneužiť alebo k tomu nedostatku v oblasti právneho štátu, pretože občania, tí požívateľia, výskumník, študent, občan, ktorý je predmetom sociálnych projektov, nemôže byť e, maný bratý za blbca. Preto musí byť v projektoch dosiahnuť to, čo od neho občania očakávajú. Ide tu o rozdelenie bremena záťaže a to je členský štát a nemá to byť záťažou občianskej spoločnosti, vedcov, študentov alebo tých e, príjimateľov. Ak by mala komisia dôvod domnievať sa, že existuje nejaký nedostatok v oblasti právneho štátu, a to predstavuje ohrozenie finančných e, prostriedkov únie, tak by sme spustili konanie, ktorého výsledkom by mali, malo byť prijatie opravných prostriedkov. Musíme tu zohľadniť aj rozhodnutie súdneho dvora, správu dvora auditorov, závery, návrhy expertov organizácií. Skôr, než príjmeme rozhodnutie, budeme musieť príslušnému člens- budeme musieť vypočuť príslušný členský štát, aby mohol predniesť svoje komplexné stanovisko. A parlament má tu, rovnaké posta- tu chce mať rovnaké postavenie ako komisia a rada. A to, že to chcú, to považujem za správne, je to konzekventné a podporujem to. Sme rovnocení v tomto. Rozhodovací proces ale musí byť rýchly a účinný, nebyrokratický, v súlade so zásadami právneho štátu a nebyrokraticky.